uverejnený v zápisnici z tejto schôdzi na základe článku 136d. Výbor Envy požiadal o stanovisko e, e, výbor Ekon, pokiaľ ide o vykonávanie environmentálnych e, nariadení v oblasti kvality vodu a odpadov, ak nebude predložená žiadna námietka, tak tento návrh bude považovaný za prijatý. V opačnom prípade